stanoviť práve zvyšovanie energetickej efektivity budov v vidieckej oblasti. Európsky parlament požiadalo vytvorenie fondu, ktorý by bol venovaný energetickej efektivnosti budov už v roku 2007 a chcela by som vyjadriť našu e, stálu podporu pre tento projekt. Ďakujem veľmi pekne, pani Tikau. Diskusia sa skončila a hlasovať budeme zajtra o tejto téme. Podľa programu, kolegyňa a kolegovia, by sme teraz mali diskutovať o e, stanovisku e, pána e, Mandersa o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami. Je prítomný spravodajca? Dobre, takže pán Maders má slovo na 4 minúty. Eh, ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel všetkým poďakovať za eh, veľmi konštruktívnu spoluprácu. A dúfam, že zajtra po hlasovaní budeme eh, pracovať rovnako dobre a tak, že parlament po voči rade a komisii bude vystupovať naozaj jedným hlasom a bude hájiť správnym spôsobom európskych občanov a spotrebiteľov. E, tu som naozaj naplnený nádejou. E, návrh komisie e, k teda názvom textílii je lepší než e, teda tie existujúce smernice na, e, tej, na tomto poli. Ja teraz e, odkazujem na stanovisko pána Montieho, ktorý v ňom spomína, že problémy v Európe sú spojené predovšetkým s transponovaním smerníc v rôznych členských štátoch na rôznych úrovniach. Ja som vždy podporoval právnu formu nariadení, takže naozaj dúfam, že v budúcnosti komisia bude skôr uplatňovať tento právny nástroj. Ide o to, aby sa nové e, typy e, e, tkaní mohli skôr, a teda vlákien skôr uvádzať na trh, čo by malo podporiť, optimalizovať vnútorný trh v EÚ. A týka sa to aj európskych občanov, tento návrh. Snažili sme sa totiž aj zjednodušiť označovanie textilných výrobkov Ehm, napríklad eh, zavedením ehm, určitých typov štandardizácie. V minulosti vieme však medzičasom, že to už nie je také jednoduché, preto sme požiadali o štúdiu, ktorá by mala preskúša, eh, preskúmať, či menej nie je eh, niekedy viac, teda menej informácií pre spotrebiteľov, ktoré však musia byť lepšie, napríklad by mohli byť k dispozícii na internetových stránkach ehm, vo väčšej, širšej podobe, ale mali by byť e, kratšie teda na e, samotných e, výrobkov, aby teda nemuseli výrobky byť predávané s veľmi, veľmi dlhými etiketami, ktoré, ktorým ani spotrebiteľa nerozumejú často, ako je to v prípade potravín. Od komisie teda žiadame jednoduchšie, ľahšie čitateľnejšie etikety v oblasti textílií, pretože spotrebitelia na takéto základné informácie majú právo, musia predsa vedieť, čo kupujú, z čoho je vyrobený výrobok, ktorý kupujú, odkiaľ pochádza. Myslíme si, že spotrebiteľ má právo sa to dozvedieť, nemalo by to byť zamlčiavané, inak by to bolo spojené s nekalými praktikami. Je to niekedy samozrejme ťažko realizovateľné a preto sme sa zamysleli aj nad riešeniami. Takže jednoduché informácie by sa tam mali označovať. Ak spotrebiteľ chce viac informácií, tak by mala e, byť takáto informácia k dispozícii, ak o ňu požiada. Komisia by mala popremýšľať, ako sa to najlepšie zabezpečiť, tak aby boli optimálne ošetrené požiadavky spotrebiteľov. Máme v tejto súvislosti rad návrhov. Napríklad v prípade e, hračiek, ktoré by e, teda obsahovali viac než 85 textílií, tak e, by vlastne sa aj na ne mali vzťahovať tieto pravidlá Máme síce už smernicu o hračkách, ale v každom prípade e, je potrebné, aby e, dobre boli informovaní e, spotrebitelia aj v prípade hračiek, ktoré sú vyrobené z textílií. Potom je tu ešte jeden návrh súvisiaci s tým, či sa má spotrebiteľ dozvedieť, či výrobok obsahuje niečo z živočíšneho pôvodu. Takže živočišný pôvod e, textilných výrobkov. A potom je tu tá otázka made in. E, tu už komisia v minulosti vypracovala návrh, my sme toho e, prevzali doslovne a dúfame teda, že za podpory komisie aj teda parlamentu sa nám podarí presvedčiť radu a preto apelujem na radu, aby spoločne s parlamentom aj komisiou um, sa dohodli, lebo by to uh, zlepšilo situáciu spotrebiteľov, ktorí by boli lepšie informovaní. Ďakujem a slovo má teraz pán uh, komisár Tajani. Grazie. Ďakujem, pán predseda. Predtým, než sa vyjadrím, uh, dovolte mi, aby som vyjadril e, bolesť nad e, tými dvoma mŕtvými európskymi e, vojakmi, ktorí zosnuli v Afganistane dnes počas teroristického útoku. Vážení poslanci, komisia začala pracovať na revízii troch smerníc na tému teda textílií v zmysle svojho programu zlepšovania legislatívy a zjednodušovania postupov Náš návrh cieli na to, aby sa podporovali inovácie v textilnom sektore. Nové nariadenie eh, je teda adresované výrobcom aj eh, spotrebiteľom, ktorí by mali ľahšie a rýchlejšie dostať inovatívne produkty vyrobené z nových materiálov. Takže podporujeme spotrebiteľov, aj eh, firmy, ktoré vyrábajú textílie, aj firmy, ktoré vlastne tieto textílie spracovávajú. V prvom rade by som chcel pod poďakovať výboru um, um, pre priemysel a aj ochranu spotrebiteľov, ktorí uh, vypracovali um, túto uh, správu, ktorú máme pred sebou a chcel by som aj poďakovať uh, pánovi spravodajcovi Mandersovi aj tieňovým spravodajcom za ich vynikajúcu spoluprácu v tejto oblasti, ktorá viedla naozaj k živej, konštruktívnej diskusii o um, etiketovaní textilných výrobkov. Ide o návrh legislatívneho zjednodušenia. Komisia vo svojom pôvodnom e, texte sa e, niekde od, e, oddialila od návrhov smerníc, ktoré má teraz nariadenie nahradiť. Um, ale uh, teda, treba teda povedať, že Komisia súhlasí s veľkou časťou pozmeňovacích návrhov, ktoré parlament predložil. Určité pozmeňovacie návrhy, napríklad tie, ktoré chcú rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia, budú predmetom diskusí na rade. Eh, vynasnažíme sa zjednodušiť eh, interinstitucionálny dialog v tejto oblasti a zasadíme sa za to, aby sme dosiahli konštruktívne kompromisy. Jedným z týchto pozmeňovacích návrhov je eh, made in označenie. Toto pôvodný návrh komisie neobsahoval. Ide o tému, ktorá naozaj úzko zaujíma spotrebiteľov a je to téma, ktorá vždy zaujímala parlament a bol vždy veľmi aktívny a pozorný v tejto oblasti. Pozmeňovacie návrhy e, v, to, v tejto oblasti súvisia s návrhom e, komisie v roku 2005 e, týkajúcej sa pôvodu mnohých produktov, ktoré sa importujú do EÚ, vrátane textilných. Podporujem tieto pozmeňovacie návrhy, ako som už zdôraznil aj počas môjho stretnutia s e, teda e, poslancami vo výbore pre vnútorný trh. A pokiaľ ide o e, označovanie netextilných výrobkov živočišného pôvodu. Tam tiež súhlasím s, príslušnými pozmeňovacími návrhmi. A teraz by som sa chcel vyjadriť k určitým pozmeňovacím návrhom. Konkrétne návrh 19, Ide o výnimku e, pre e, tradičných e, krajčírov, rozšírenie takejto výnimky pre, na všetky textilné výrobky, to by e, umožnilo e, vyňať z označovania príliš e, veľký podiel textilných výrobkov. Tento sektor je veľmi dôležitý, dôležitou súčasťou rozvoja európskeho textilného trhu a nebolo by dobré, aby tieto produkty boli vlastne vyňaté. Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh 73, ten chce vyňať hračky, z e, e, celého radu výrobkov, ktoré majú byť označované. Ja by som chcel povedať, že zásadnou otázkou, pokiaľ ide o hračky, je otázka bezpečnosti. Takže treba e, by sme si spomenuli na diskusie, ktoré sme už v minulosti viedli na túto tému aj v parlamente, aj na rade. Otázka bezpečnosti je už ošetrená v smernici o hračkách. Takže je potrebné, aby sme mysleli aj na proporcionalitu. A pokiaľ ide o požiadavku venovať sa aj ďalším e, možnostiam označovania textilných výrobkov, aj oblečenia. Ja odkazujem na naozaj široké diskusie so zainteresovanými stranami na všetky témy, ktoré e, boli nadnesené počas e, diskusí na pôde rady aj parlamentu. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na to, čo zaznie počas tejto diskusie. Ďakujem pekne. A teraz v mene politických skupín, najskôr v mene skupiny EPP, pani Komi na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, textilný sektor je kľúčovým e, odvetvím e, európskeho priemyslu. Návrh komisie predstavuje dobré východisko pre zlepšenie a zjednodušenie e, právneho rámca momentálne platného v členských štátoch. Predovšetkým pokiaľ ide o transparentnosť a flexibilitu legislatívy, Eh, ktoré majú zohľadňovať eh, inovatívnosť v textilnom sektore. Prácu, ktorú sme doteraz vyvinuli na poli parlamentu, eh, sme smerovali k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti aj na iné typy označovania E, ktoré považujeme za nutné. Obzvlášť by som chcela vašu pozornosť upriamiť na e, úpravy týkajúce sa označovania pôvodu Made in. Navrhli sme v tejto súvislosti dva rôzne systémy. Jeden povinný pre e, výrobky pochádzajúce z tretích krajín, ako sa spomínalo už v naradení z roku 2005, ktorý je momentálne samozrejme blokované na rade a potom jeden eh, fakultatívny systém pre výrobky, ktoré eh, boli eh, vyrobené v členských štátoch. Takže ide tu o dvojaký cieľ. Jedným je samozrejme zabezpečiť, aby spotrebitelia vedeli, odkiaľ prichádza k ním ich výrobok, aby sa mohli vedome rozhodnúť, keď kupujú nejaké textilné výrobky a e, teda stanovujeme rôzne kritéria pre e, označenie e, pôvodu výrobku, tak aby sme zamedzili tomu, že tu budú cestné údaje uvedené, ktoré budú zavádzať spotrebiteľov. A tieto nové úpravy majú za cieľ aj ošetriť záujmy malých a stredných podnikov, ktoré sa rozhodli ďalej pôsobiť na území e, členských štátov EÚ. Rozhodnutie e, hlasovať o tejto téme na plenárke e, vyplýva zo silného rozhodnutia Európskeho parlamentu urobiť niečo v tejto oblasti. Súvisí to s veľkou politickou vôľou ktorú a zhodou, ktorú sme dosiahli medzi rôznymi politickými skupinami v parlamente. Musím povedať, že moja spolupráca s tieňovými spravodajcami bola vynikajúca. Aj keď pochádzame z rôznych politických tá táborov. Naozaj sme sa zhodli e, v týchto témach, ktoré predstavujú e, najlepší možný spôsob ochrany záujmov výrobcov aj spotrebiteľov. Preto e, dúfam, že zajtra budeme hlasovať kompaktne v tejto téme, aby sme vyslali silný politický signál smerom k rade pred teda druhým čítaním. Ďakujem všetkým za spoluprácu. Ďakujeme pekne, pani Komi. Ďalšou rečníkou je pani Šaldemoze v mene skupiny socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, aby som najskôr rada poďakovala pánovi Mandersovi a všetkým ďalším kolegom za veľmi konštruktívnu spoluprácu na tomto návrhu. toto nariadenie pre oblasť textíly je potrebné a tento návrh je dobrý Pomáha nám harmonizovať pravidlá v uznávaní nových vlákien na jednotnom trhu. A práve preto skupina socialistov a demokratov podporuje tento návrh. Avšak tento návrh by nemal byť len v prospech firiem. Je potrebné, aby sme sa sústredovali aj na to, čo to bude znamenať pre spotrebiteľov. A pre nás je práve toto zásadné na tomto návrhu, aby sme sa snažili o to, aby spotrebiteľa mali čo najjasnejšie informácie o vláknach, o textíliách, ktoré si kupujú. Teda chceme, aby sa uviedol celý zoznam vlákien, ktoré boli použité na ten, ktorý textilný výrobok. Okrem toho by sa mala vypracovať aj štúdia zameraná na spôsob etiketovania textílií v Európskej únii. Podľa mňa je dôležité, aby spotrebitelia vedeli, čo obsahuje výrobok, ktorý si kupujú, kde napríklad textilné výrobky boli vyrobené, či sú tam nejaké alergény prítomné v takýchto textilných výrobkoch, ďalej z aké bol tento výrobok vyrobený. Aj toto všetko je zaujímavé pre spotrebiteľov, preto je potrebné, aby sme sa snažili preskúmať všetky tieto skutočnosti, ako by sme teda naj dosiahli čo najvhodnejšie etiketovanie výrobkov, ktoré by boli čo najlepšie zrozumiteľné pre spotrebiteľov. Preto podporujeme tento návrh. Podľa mňa je dôležité, aby sme sa tiež pozreli aj na veľkostné označovanie textilných výrobkov a na jednotný trhu by to tiež prinieslo isté vylepšenia najmä ak by sme zaviedli jednotné veľkosti v, vo celej Európskej únii. Naša skupina si myslí, že tento návrh môže byť dobrý aj pre firmy, aj pre spotrebiteľov. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Rinaldi v mene skupiny ALDE. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, vážení kolegyne, kolegovia. Eh, chcel by som eh, pogratulovať kolegovi Mandersovi za eh, jeho stanovisko, ktoré chce trošku upratať v rastúcej kakofónii globálnych trhov. Zaujíma ma obzvlášť označovanie pôvodu, ktoré je povinné. K tomuto teda vypracoval Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa svoj návrh. Toto stanovisko Manders upravuje maličkú časť v tejto oblasti. E, trh, v ktorom sa pohybujeme, v ňom platí e, povinné e, označovanie výrobkov vyrobených v USA, v Číne, v Mexiku, v Japonsku. Ehm, je tu vytvorená určitá asymetria aj pre výrobcov, aj pre e, spotrebiteľov na našom e, kontinente. Sú to anomálie, ktoré by sme mali upraviť. Toto platí aj pre textilné výrobky. Je tu aj problém bezpečnosti, na ktorý sme už upozornili. A potom e, tu ide aj o problém teda označovania pôvodu výrobkov a e, tento je naozaj značný. Dnes e, sa pohybujeme v veľmi nepríjemnej situácii, kde máme výrobky, kde jednoducho niekde sa spomína označenie pôvodu na výrobku, lebo to vyhovuje výrobcom, niekedy sa nespomína, lebo im to nevy, nevyhovuje, niekedy sú tam e, spomenuté krajiny. Um, pretože sa myslí aj na produkty ako USA a Japonsko, do ktorých sa tento výrobok bude e, vyvážať a sú tam teda ich označenia. Takže treba tieto otázky ošetriť a e, bolo by dobré, aby sme tak urobili aj e, teda podľa navrhov v stanovisku pána Mandersa. Ide teda o to, aby sme sa zasadili za väčšiu jasnosť aj pre producentov, aj pre spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Rühle Zelený. 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela výslovne pripojiť k tomu, čo povedal môj predrečník. Naozaj sme veľmi radi, že sa na tejto oblasti niečo e, robí a že sa tu pracuje. Napriek tomu však nezdielam jeho pozíciu a nebudeme sa môcť pripojiť ani zajtra. Chcela by som zdôrazniť, že ide o následovné. Chceme, aby sme mali jasné označenie pôvodu. Všetci si myslíme, že musíme rádu primeť k tomu. A na rade už na tom pracujú veľmi dlho. Na tom a je to blokované, aby to bolo jasné označenie pôvodu. Ale smernica je smernica a nie je to symbolická rezolúcia, kde si môžeme niečo napísať. Ja sama napríklad som podporovala Written Declaration, kde bolo povedané, že musíme konať a považujem to za veľmi veľmi dôležité, aby sme v tejto oblasti pracovali naďalej, ale táto smernica má svoj zmysel a účel a má sa postarať o transparentnosť, pokiaľ ide o označovanie nových materiálov a nových vlákien. Potrebujeme, aby sme tu mali istotu a pritom tejto smernice, keď sa bude rozširovať jej rozsah pôsobnosti, zažijeme to isté, ako sme zažili v poslednom pokuse o Made in. Na rade to bolo znovu blokované a ja podporujem ten prístup, že musíme konať čo najrychlejšie. E, samozrejme, že to je mm, dôležité. My sme vždy vaši spojenci, ale e, považujeme to za nesprávne, aby takáto regulácia bola zneužitá. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Harbour. Dve minúty. Uh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja dnes hovorím v mene tieňového spravodajcu, tieňového spravodajkanie pani McClarky v mene mojej policie skupiny. Aj ona sa veľmi podrobne podielala na sledovaní tohto dokumentu. Ja by som bol rád, keby sme sa pozreli na to, čo povedala pani Rula. Ja s totiž to úplne súhlasím v otázke vyriešenia otázky krajiny pôvodu, pretože v návrhu sme zaznamenali výrazné zlepšenia, ktoré sa týkajú jasnej podstaty návrhu v tom, ako sa budú označovať vlákna a ako sa bude kvalitatívne hodnotiť etiketovanie, ale všimol som si, že spravodajca nespomína, že toto je smernica, ktorá je dôležitá aj na ochranu spotrebiteľa, aj pre vnútorný trh a jej cieľom je zjednodušiť legislatívu. Zjednodušiť ju e, v tom smysle, aby boli nové textilné vlákna jednoduchšie zavádzané na trh. E, už o 12 mesiacov by sa tento proces mohol urýchliť. Okrem toho v súvislosti s prácou, ktoré sa venujeme v vlasti štandardizácie, e, aj tu dôjde k výraznému zlepšeniu v tom, že sa spustí nový proces v súlade s novým výborom pre štandardizáciu. Toto všetko príde, prinesie obrovské vylepšenie pre firmy aj pre spotrebiteľov. Spravodajca si teraz musí položiť otázku, či chceme všetky tieto pozitívne plusy ohroziť tým, že pozmeníme tento návrh. A otázka, ktorá sa týka označovania pôvodu, to mimochodom komisia už navrhuje v prípade mnohých výrobkov. Ja si myslím, že by sme mali byť veľmi opatrní, aby sme nezničili tie pozitíva Okrem toho by sme mali žiadať aj o tie ďalšie veci, ktoré žiada komisia, ale nepochybne je tu mnoho bodov, kde spravodajca prekročil svoju úlohu a stal sa akýmsi vianočným stromčekom svojich presvedčení. Dúfam, že zohľadnite toto posolstvo za držom hlasovaní tak, aby sme priniesli čo najviac výhod pre spotrebiteľov aj pre výrobcov, aby sme predniesli politické vyhlásenia, ale aby sme nezdržiavali tento proces zbytočne. Ďakujeme pekne, pán Harbor. Teraz pani Svensson na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Spotrebitelia si musia mať možnosť vybrať Musia mať možnosť eh, si vybrať a musia mať dostatok informácií. A preto si myslím, že táto správa eh, je prvým dôležitým krokom, aby sme tu mali označovanie pôvodu, aby spotrebitelia sa mohli slobodne rozhodnúť. Spotrebiteľ má možnosť a má mať právo rozhodnutia, má mať právo o tomto vedieť. Po tomto prvom kroku však musíme urobiť aj ďalšie kroky, musíme zájsť aj ďalej a tu pôjde o o, o ošetrovanie, o zdravotné varovania. Napríklad tam musia byť e, spomenuté alergie, ktoré môžu vzniknúť z určitých výrobkov. Pravidlá spoločného trhu pre podniky a priemysel sú veľmi často, veľmi ťažko pochopiteľné. A myslím si, že je najvyšší čas, aby spotrebitelia mali možnosť lepšie chápať tieto informácie, aby mali viacej informácií. Ďakujem. Uh, uh, uh, Ďakujem pekne. Teraz pán Dartmouth. Eh, správa popisuje sama seba, citujem, ako technické opatrenie bez nejakých veľkých politických vplyvov Európska komisia nikdy nepremrhá žiadnu dobrú krízu. Podobne Európsky parlament veľmi rád využil všetky technické správy, aby zaviedol harmonizovaný európsky superštát. Drží sa toho, že Európska politická strana pre nezávislosť Veľkej Británie veľmi podrzivo vníma túto správu, ale prvá časť tejto správy zjednocuje tri smernice a zjednodušuje ich neskôr sa spomína dokonca otázka stiahnutia, ale my sme jednoznačne proti druhej časti, najmä pozmeňovaciemu návrhu číslo 58, ktorý chce zaviesť nové požiadavky na etiketovanie na úrovni Európskej únie. A chcem poznamenať, že návrh, z, ktorý sa zameriava na celoeurópske etiketovanie oblečenia a obuvy, my už máme jednotné označovanie veľkosti vo Veľkej Británii a tento systém je dosť výrazne odlišný od zvyšku Európy. Občania Veľkej Británie poznajú tento systém a rozumejú mu. Nemali by sme ho meniť na systém, ktorý by bol jednotný celej Európskej únii. Spravodajca Európskeho parlamentu chce využiť jednoduchý technický postup na to, aby dosiahol celý nedemokratický cieľ Európskeho superštátu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Hans-Peter Martin. In tausenden Diskussionen in vergangenen v tisíckach diskusiách za posledné desaťročia, keď sa hovorilo o globalizácii, sme sa dostali k bodu, kedy zaujatí poslucháči si položia otázku, čo urobiť. A vtedy sa tu objaví moc konzumenta tam, kde ju môže použiť konkrétne pri nákupe, mu kladieme polená pod nohy. Najmä pokiaľ ide o textílie, je tu potrebné trošku zjednotiť e, túto celú vec, ale čo mi chýba, vážené kolegyne a kolegovia, je odvaha. Pretože mm, keď sa na to pozrieme, prečo nie sme neboli ambicioznejší, keď sme išli o, keď išlo o označovanie kvality. Ehm, transparentnosť. Dobre, ale kde, ako sa vyrábajú tieto produkty? Prečo vždy nariekame nad tým, že sa strácajú pracovné miesta a prečo neurobíme niečo preto, aby sa spotrebiteľ dozvedel, čo kupuje a to v takej forme, aké rozumie. Ďakujem pekne ďalším rečníkom je pani Handlik, ale žiaľ ju nevidím. Being among us. Nevidím, že by bola medzi nami. Takže odozdávam slovo pani Gebhardt, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, veľmi pekne ďakujem, vážený pán komisár a pán Manders. Ďakujem pekne za vynikajúcu prácu, ktorú ste vykonali, pokiaľ ide o toto nariadenie. Ja by som sa chcela poďakovať aj mojej tieňovej spravodajkyni, pretože tuto m, mm, síce ide o technickú správu, ako to tu bolo viackrát počiarknuté, ale táto technická správa má ďaleko siahle e, dôsledky pre občanov, pretože tu ide o schvaľovanie e, nových vlákien na trh Európskej únie. Áno, to chceme, to je pravda, má komisia pravdu, ale nechceme to robiť nejako, ale chceme to robiť regulovane, aby boli kontrolované a aby občania boli naozaj informovaní a aby naozaj mohli využiť ochranu spotrebiteľa, o ktorej sa toľko hovorí. Takisto majú možnosť preskúmať, či sú tieto nové vlákna alergenné a takisto musia byť jasne označené, aby občania, ktorí sú svojprávni, my hovoríme o nich, že sú svojprávni, aby túto svojprávnosť naozaj obdržali. A v tejto súvislosti musím protirečiť tým kolegom, ktorí povedali, že Eh, pokiaľ ide eh, o toto označovanie pôvodu, nie je také potrebné, ale ja si myslím, že je to veľmi dôležité a veľmi správne, pretože občania od nás požadujú dozvedieť sa, odkiaľ tieto vlákna pochádzajú, odkiaľ tieto textilie pochádzajú, čo je toho dôvodom, ale dôvod je aj to, medzi iným, ako boli vyrábané, či tam bola zneužitá práca detí alebo dokonca otroctvo v niektorých krajinách, ktoré naozaj ešte existuje. A sú takí občania, ktorí tieto informácie chcú mať, aby sa mohli slobodne rozhodnúť pri nákupe. A ja si nemyslím, že toto je len úlohou tohto nariadenia, ale je to úlohou nás, poslancov, aby sme toto rade pripomenuli a aby sme vyvíjali tlak pretože tento text predložený už v roku 2005 by mal byť konečne implementovaný. A toto je práve tá možnosť, ako tento tlak zvýšiť a tento tlak by sme mali naozaj využiť, aby v konečnom dôsledku naozaj vzniklo veľmi dobré nariadenie, ktoré môžu spotrebitelia využiť, s budú spokojní, aby mohli povedať, to je to, čo od poslancov očakávame. Ďakujem. Ďakujem pekne. Jedna minúta, pán Henin. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tieto textilné produkty, to je oblasť, kde je veľmi veľa pracovných miest, e, ktoré sú delokalizované. No a pokiaľ ide o produkciu a o zamestnanosť, dnes už máme len niekoľko takýchto maličkých e, odvetví, ako napríklad luxusné technológie. Je tu veľmi veľa e, falšovaných výrobkov v tretich krajinách, ktoré sú financované európskym kapitálom. My musíme toto chrániť a musíme chrániť aj know-how európskeho textilného priemyslu a preto potrebujeme takéto označovanie, aby sme spotrebiteľovi pomohli, aby sa mohol rozhodovať podľa etických kritérií, ako napríklad bezpečnosť, zdravie, vhodné pracovné podmienky a tak ďalej. Preto podporujem takéto označovanie, ktoré má slúžiť aj ako ochrana proti falšovaniu a um, nemáme tu dostatok eh, zdro- ľudských zdrojov, pokiaľ je o boj eh, proti falšovaniu. Um, pokiaľ ide o ochranu pracovných miest, hm, tam nám nepomôže označovanie. Pekne teraz pani eh, Rozbach na jednu minútu. Myslím si, že textilné odvetvie je teraz v procese vývoja a neustále sú na trhu nové vlákna, ktoré si chcú spotrebiteľa kúpiť. A žiaľ, mnoho výrobkov sa vyrába v krajinách, kde nemáme žiadnu kontrolu nad kvalitou týchto výrobkov. Informujeme spotrebiteľov o tom, čo je vsunuté v potravinách, v liekoch, ale nie, čo je v odevoch, ktoré nosia. Ja teda súhlasím s komisiou aj so spravodajcom, že harmonizované etiketovanie odevov a tiež veľkosti odevov je potrebné, pretože by to vytvorilo nové príležitosti pre kupujúcich, aby získali informácie o tovaroch, ktoré si kupujú, e, tiež vďaka identifikačným číslam. Okrem toho je dôležité, aby spotrebitelia vedeli o látkach, ktoré sú obsiahnuté v textíliách, ako napríklad alergény a tiež aké chemické látky boli využité pri výrobe tých ktorých textilných výrobkov. Ak e, tento výrobok spotrebiteľ používa každý deň, sú pre tieto informácie dôležité. Ďakujeme pekne. Vidím, že pani Rotová už pripravená, tak jej vám slovo. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem, pán predseda. Spravodlivá súťaž je veľmi dôležitá, rovnako ako aj e, ochrana spotrebiteľov a to sa v globalizovanom e, svete nezaobíde bez stanovenia určitých štandardov označovania. Preto toto nariadenie lepšie než stará smernica prinesie zlepšenie v oblasti označovania textílí, skráti e, uvádzanie nových vlákien na trh a zruší etikety pre spotrebiteľov. E, je tu však naďalej e, určitý počet rozporov medzi parlamentom a radou, napríklad pokiaľ ide o kombinovanie názvov s jazykovo nezávislými symbolmi alebo označovanie zvieracích častí pôvodu výrobkov a podobne. A to je škoda. Som však rada, že tento rozbor sa týka menej e, označovania pôvodu výrobkov. Napríklad pokiaľ ide o textílie dovažené z tretích krajín a e, nepovinne v prípade textil vyrobeného v členských štátoch. Je to prvá lastovička, po ktorej dlho volajú európsky výrobcovia aj spotrebitelia, ktorým záleží na kvalite. Verím, že tento princíp čo skôr rozšírime aj na výrobky zo skla, porcelánu a ďalšie komodity a stihneme to skôr, než európske výrobky definitívne zmiznú z nášho trhu pod tlakom konkurencie e, lacných, nekvalitných výrobkov. Chcela by som oponovať tým, ktorí to označujú za protekcionizmus informácie o tom, kde bola podstatná časť výrobkov vyrobená a za akých podmienok predsa nepredstavuje utajovania hodnú skutočnosť. Je to informácia, ktorá zlepší orientáciu spotrebiteľov v globalizovanom e, trhu. Propagovanie kvality európskych značiek e, posilní a povzbudí hrdosť e, spotrebiteľov na to, čo Európania dokážu e, vyrábať na vzdory lacnej konkurencie. Pridanou hodnotou, ktorú očakávajú spotrebitelia, bude, že sa vyhnú kúpe nebezpečného výrobku ľahšie. E, a preto vítam podporu komisie a verím, že nájdeme aj s radou kompromis. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Kelly tiež na dve minúty. Ďakujem pekne pán predseda, vážení kolegovia. Chcel by som v prvom rade pogratulovať spravodajcovi aj s eh, tieňovým spravodajcom. Je to naozaj eh, pozitívny signál pre spotrebiteľov aj výrobcov. Eh, táto práca opäť ukazuje, že parlament je naozaj veľmi flexibilnou inštitúciou toto je možno druhý alebo tretí e, e, príklad e, toho, odkedy tu pôsobím, kedy vidím, že sme flexibilnejší než napríklad rada. Dúfam, že to tak bude vstupovať aj v budúcnosti. Pokiaľ ide o harmonizované pravidlá v oblasti označovania textílií, toto je naozaj veľmi pozitívny príklad, ako vidíme, že to môže pomôcť spotrebiteľom aj výrobcom. Je to dôležité pre priemysel aj pre spotrebiteľov tento návrh. A Myslím si, že e, stránka spotrebiteľov, ochrany spotrebiteľov e, nedostáva vždy e, dostatočný záujem. Takže tento návrh združuje tri smernice a teda má podobu nariadenia my sa snažíme naozaj zjednotiť eh, tu rôzne návrhy a zjednodušiť ich. Ja si myslím, že spotrebitelia majú právo na veľmi jasné, transparentné informácie o textilných výrobkov. Takisto eh, by mali vedieť, z čoho je ich výrobok konkrétne vyrobený. To je dôležité na to, aby sa dalo predchádzať alergiám a podobne. Takisto osobne som presvedčený, že je veľmi dôležité, aby tu vládla transparentnosť v oblasti výrobných podmienok eh, a je dobré, aby bolo označovanie pôvodu výrobkov presné. Toto bude ovplyvňovať e, rozhodnutia spotrebiteľov pri ich nákupoch a ja si myslím, že to je veľmi e, dôležité vo svete, v ktorom žijeme, kedy stále existuje napríklad nutená práca detí a podobne. Um, pokiaľ ide o označovanie textilných výrobkov, mali by sme toto vnímať eh, ako šancu na zlepšovanie legislatívy a posilnenie vnútorného trhu EÚ. Ďakujem pani, eh, pán Kelly, teraz pani Bastos na dve minúty. Pán prezident, Ďakujem pekne, pán predseda, e, pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia. V prvom rade by som chcela e, pogratulovať kolegovi Mandersovi za jeho prácu na tomto stanovisku a chcela by som poďakovať aj kolegom, ktorí s ním spolupracovali na tejto téme. E, skutočnosť, že tento návrh už zlepšuje aktuálny právny rámec v tejto oblasti, je pozitívna. Už teda e, toto je veľmi dôležitý aspekt. Ale okrem e, toho tento návrh bude mať pozitívny dopad aj e, na výrobcov, priemysel, um, zľahčí, uľahčí uvádzanie na trh nových vlákien a zlepší aj transparentnosť v e, procese označovania nových e, textilných vlákien, ktoré budú uvádzané na harmonizovaný e, zoznam vlákien v EÚ. Bez pochyby toto zlepší postavenie európskych výrobcov a zniží aj administratívnu e, záťaž, e, uľahčí im e, rýchlejšie používanie, komerčné využitie nových vlákien. Nebude, nebudú potrebné už tie doterajšie zlohavé postupy, čo bude predstavovať úspory pre členské štáty. A takisto je to spojené s výhodami pre spotrebiteľov. Budú lepšie, jednoduchšie informovaní o svojich výrobkoch a budú e, využívať aj výhody plynúce z toho, že nové vlákna sa uvedú na trh skôr. E, je to dôležitý e, nástroj pre zvyšovanie inovatívnosti aj zvyšovania informovanosti spotrebiteľov. Je to veľmi dôležitý krok v globalizovanom svete, v ktorom žijeme. Máme tu milióny výrobkov, ktoré vyrábajú milióny firiem a vidíme e, rýchlosť, e, akou e, vlastne postupujú inovácie a preto je dôležitá rýchlosť, za akou môžu inovatívne výrobky uvádzať na trh. A to je obzvlášť dôležité pre malé a stredné podniky. Ten, toto nariadenie teda určite zlepší konkurencieschopnosť týchto malých a stredných podnikov, ktoré určite získajú nové podely na trhu čo zabezpečí aj e, zamestnanosť v Európe. Ďakujem. Ďakujem a teraz e, pán Rapty na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hovorí sa, že životy ľudí vysia na niti. Predstavte si, že táto niť, ak nebude vyrobená zo správneho materiálu, tak prídeme o tento ľudský život. Chcem, aby ste si uvedomili, že vlákno a niť je veľmi dôležitá. Nehovoríme tu iba o technických aspektoch, nehovoríme tu iba o technickej správe. Myslím si, že táto správa je vynikajúca, ktorú vypracoval pán Manders a za ktorú mu ďakujeme, má však aj politický podtón. A síce v tom zmysle, že sa to týka predovšetkým výrobcov a obchodu bude jednoduchšie pre nich predávať svoje výrobky, ale týka sa to predovšetkým aj spotrebiteľov a teda celého vnútorného trhu. Tento politický aspekt sa týka aj etického hľadiska. Musíme si uvedomiť, odkiaľ pochádzajú tieto výrobky. Toto označovanie made in nie je len technickým aspektom, podľa mňa je to predovšetkým politický aspekt. Keď budeme vedieť, odkiaľ ten, ktorý výrobok pochádza, budeme vedieť, akým spôsobom bol vyrobený, ďalej, aký spôsob práce bol využitý pri jeho výrobe, či sa dodržali práva pracujúcich alebo nie. Občania Európskej únie Zmeníme všetci a nesmieme byť technokratmi, nesmieme zatvoriť oči a fungovať ako stroje pri vypracovávaní návrhu legislatívy musíme mať na pamäti predovšetkým ľudí. Teda táto značka Made in je možno technickým postupom, ale má veľmi dôležitý politický aspekt. A pán komisár, toto musíme konsolidovať. Myslím si, že váš prínos bude veľmi dôležitý v tomto úsilí. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Kaspari na dve minúty. Vážené kolegyne a kolegovia, ja som vždy vedel, že pani kolegyňa Rüle mi je veľmi sympatická, ale že po šiestich rokoch naozaj mi bude hovoriť z duše, to už je premiéra. Ale mm, mo- momentálne máme dva materiály, ktoré sa prelínajú a tým pádom to nie je dobré ani pre občanov, ani pre rádu, ani pre nás. A ja myslím si, že to je naozaj veľmi dobré, že toto označovanie je potrebné a to všetci vieme musíme nájsť riešenie. Ale myslím si, že by sme mali dbať aj o to, aby sme tieto veci mm, neduplikovali, neprelínali. napríklad momentálne vo výbore pre zahraničný obchod e, e, je jeden materiál a potom máme druhý materiál, kde je to tiež e, vložené. Hovorím o tematike Made in. A práve v rámci tejto regulácie in budeme o tom eh, hovoriť na eh, našom výbore, odkiaľ pochádza výrobok, ktorý bol spracovaný v Taliansku, bol za, e, látka bola utkaná v Číne, potom to bolo v Argentíne a to všetko sa potom ešte vyžali a zabali v nejakej úplne inej krajine. Nuž, ako máme vedieť, odkiaľ to pochádza? Ja si myslím, že keď sa nám to podarí, tak určite nie v rámci toho nariadenia, o ktorom diskutujeme dnes, ale v rámci toho projektu, ktorý má na starosti moja kolegyňa Muscadini a bolo by dobre tieto dve témy zase rozpojiť. Pretože ja si myslím, že teraz naozaj ani, pre, ani pre spotrebiteľov, ani pre radu, ani pre parlament to nie je dobré, že to všetko je premiešané, zamotané a myslím si, že by bolo vhodné nájsť riešenie, aby sme zabránili blokáde. Ďakujem pekne teraz, eh, pán Suska. Integrácia. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem eh, spravodajcovi Tieňovi, spravodajcom komisárovi Tajanimu za jeho odpovede, ktoré nám poskutol presné a jasné k tým základným bodom. Pred 18 rokmi Univerzita v Barcelone vypracovala štúdiu, kde povedala, že textilný sektor zmizne z Európy do roku 2000. Sme v roku 2010 a táto e, tmavá predpoveď sa ešte nevyplnila a to z jedného dôvodu, pretože inovácie a výskum, ktoré e, v EÚ, e kde je textilný priemysel, fungujú, lebo sú tam výskumné centra aj pre aplikovaný výskum, zabezpečili, že sa tu vytvárajú naozaj inovatívne vlákna, a že ani táto naša dnešná práca nie je zbytočná. Chceme zabezpečiť flexibilitu, lepšiu informovanosť spotrebiteľov, aj označovanie pôvodu výrobkov. A ja si myslím, že je dobré, aby sme si predstavili e, budúcnosť, e, kde e, ochrana bezpečnosti aj zdravia by nasledovala. Ja si myslím, že toto je Ehm, pozitívny aspekt eh, tohto stanoviska a mali by sme preto ho podporiť. Ďakujem. Ďalším rečníkom by mala byť eh, pani Gardini, ale nevidím ju. Aha, áno, vidím ju. Nech sa páči, máte slovo. Grazie. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Myslím si, že my eh, všetci zdieľame E, tie základné body návrhu, o ktorom dnes diskutujeme. Predovšetkým, pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa zjednodušenia administratívnej záťaže, podpory inovatívnejšieho priemyslu, e, zlepšovania jasnosti. E, ja by som chcela zdôrazniť obzvlášť tento aspekt, pokiaľ ide o spotrebiteľov. A v tomto zmysle by som chcela zdôrazniť označovanie pôvodu, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité piatý bod. Dnešný spotrebiteľ chce byť informovaný e, o pôvode e, jeho výrobku. Je to e, citlivá informácia, ktorú chce mať. Ak na hociakom trhu, v hociakom meste v Európe sa pozrieme, ako to vyzerá, tak vidíme, že ľudia majú záujem o to vedieť, odkiaľ pochádza výrobok, o ktorý sa zaujímajú, z čoho je vyrobený, kde bol vyrobený to je veľmi dôležitý e, údaj, e, ktorý zaujíma spotrebiteľov a je to dôležitý e, údaj. Európska únia je pridaná hodnota. Európska hodnota predstavuje bezpečnosť a istotu pre spotrebiteľov. Spotrebitelia vedia, že krajiny mimo EÚ Um, ehm, hovorí to spolutovaním, ale nemusíme sa schovávať. Je to skutočnosť, že v týchto krajinách mimo EÚ e, nie sú až tak e, e, prísne zákony, až tak citlivé zákony na mnohé z aspektov, ktoré spomenuli už kolegovia predo mnou. Ide tu o ochranu detí, žien, práva zamestnancov, ale e, pozor, ide tu aj o normy e, súvisiace s používaním e, rôznych chemických látok. Veľmi často sme už čítali v novinách o prípadoch vzniku alergií u detí, u žien. Diskutujeme s pediatrami, s lekármi, s ginekologmi a vieme, že existujú prípady, žiaľ pomerne časté, Ehm, kde e, na základe použitých e, látok došlo k poškodeniu e, zdravia spotrebiteľov. Takže tu nejde o protekcionizmus. Pán predseda pripomína rečničku, že prekračuje svoj čas. Takže ide tu o globálny trh a rovnakú konkurencieschopnosť, pretože mnohí z našich partnerov ako Kanada, Japonsko a USA už majú takýto typ prísnejšieho označovania. Ďakujem. Ďakujem, pán Šváb, na dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pán komisár. Ja som si veľmi pozorne vypočul túto diskusiu k tejto smernici o označovaní textílií a um, táto politická skupina EPP, pre ňu je to dôležité, že sa spotrebitelia zaujímajú o tieto informácie. Všetky tieto informácie by im mali byť poskytnuté a návrh spravodajcu je, aby sme mali len identifikačné číslo, aby tam nebolo nejaké siahodlé označovanie a potom si to možno stiahnuť z internetu. To by bolo naozaj nápomocné tomu, kto chce naozaj veľmi veľa informácií a bolo by to dobré aj pre tých, ktorí tieto informácie nechcú, pretože by ich nemuseli čítať na samotnom oblečení. Pokiaľ ide o túto spoluprácu spravodajcov a tieňových spravodajcov, týmto sa chcem veľmi, dobre, veľmi pekne poďakovať, pretože toto individuálne preskúmávanie je veľmi dôležité, ale vieme si predstaviť, že tento návrh sa stretne s odporom v rade, čo je poľutovania hodné, pretože pre európsky textilný priemysel je to veľmi dôležité. Najmä pre tých, ktorí pracujú na tomto trhu, ktorí by sa mohli dopracovať k úspechu na tomto trhu s inovatívnymi vláknami. No a pre nás je to nevýhodné, keď to nepostúpi vpred. A preto by bolo vhodné pre nás všetkých, ktorí pracujeme na týchto návrhoch, aby sme tieto návrhy neodsunuli, ale aby sme sa koncentrovali na to, aby tento návrh komisie bol predložený v pôvodnom e, znení. No a pokiaľ ide o označovanie pôvodu a jednotných veľkostí, k tomu sa môžeme vrátiť neskôr v budúcnosti. No, dúfam, že v tomto materiáli sa dopracujeme k riešeniu a to síce v druhom čítaní, tak ako je to len možné aby sme toto objasnili a aby sme sa nezaoberali príliš dlho krajovými témami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šváb. A teraz máme kečty aj. Vidím, že pán Skúria sa hlasí o slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ujímam sa slova, pretože by som sa chcel zúčastniť tejto diskusie, lebo si myslím, že o chvíľu budeme hlasovať o veľmi dôležitom nariadení. Je dôležité e, preto, aby naše firmy mohli zracionalizovať svoju prácu a je dôležité aj e, preto, aby e, zabezpečil situáciu našich spotrebiteľov. Kto nakupuje, chce vedieť, čo nakupuje, kto hľada kvalitu, musí aj kvalitu nájsť. A je potrebné aj vedieť, e, do akej miery to, čo kupujeme, je e, udržateľné zo sociálneho hľadiska. Niekto to už povedal, aby som to chcel zdôrazniť, pretože si myslím, že toto je dôležitý bod, e, ktorý sa musí zdôrazniť. Je dôležité, aby bolo spomenuté, že výrobok bol vyrobený tam, kde sa ochraňujú práva zamestnancov že tam nebola využitá práca detí, že e, tento produkt nie je e, výsledkom e, nekalej konkurencie. A e, toto je dôležité pre e, viacero oblastí e, riemeselnej a priemyselnej výroby. výroby. Ja si myslím, že tento návrh priblíži Európu občanom a za to ďakujem aj spravodajcovi, aj tieňovým spravodajcom, aj komisárovi Tajanemu za to, že venoval tomuto návrhu svoju pozornosť. Ďakujem pani Megines Maslovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujeme Pán komisár, väčšina tejto rozpravy o textíliách e, je v tom zmysle, ako, ho, ako sme hovorili o potravinách, o označovaní potravín, o pôvode potravín. V Írsku napríklad sa produkujú e, výrobky, avšak prísady pochádzajú zo 16 rôznych krajín, e, teda je veľmi komplikované zjednotiť náš proces označovania musíme zohľadniť obavy spotrebiteľov, ktorý, ktorých zaujíma, akým spôsobom sú vyrobené výrobky, či sa dodržiavajú práva pracovníkov alebo nie. Ja som si prečítala e, správu o výrobných e, procesoch v Číne. Z Číny sa dovážajú veľmi lacné výrobky do Európy, avšak e, výrobné štandardy, ktoré sú týchto výrobných procesoch eh, nie sú v súlade s našimi procesmi. Eh, myslím si, že spotrebitelia, keby mali informácie, by sa rozhodli inak v, vo chvíli kúpy. Týka sa to predovšetkým udržateľnej výroby a udržateľnej spotreby vo všetkých oblastiach, aj v oblasti potravín, aj v oblasti textílií. Silvestris. Teraz pán Silvestris. Ah, presidente, nel ringraziare Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať e, spravodajcovi Mandersovi aj e, pani tieňovej, tieňovej spravodajkyni, pani Komi. A chcel by som povedať niečo trošku inakšie než pani Rujle. Pri všetkom rešpekte hovorí, že nie je dobré vkladať e, normy týkajúce sa označovania pôvodu do tohto nariadenia. A kam ich máme vložiť? Už príliš veľa rokov malé a stredné podniky aj e, spotrebitelia čakajú na tieto úpravy. Týmto nariadením by sme mali e, sa otvoriť inovácii, otvoriť sa novým tkani, tkaninám, ale nespomínať označenie pôvodu. A prečo? Pretože Európa sa bojí, bojí sa povedať, odkiaľ pochádzajú určité výrobky. Takže je dobré e, e, zlepšovať prístup na trh pre nové e, vlákna, ale nie je dobré povedať, odkiaľ pochádzajú výrobky. Je dobré znižovať administratívnu záťaž, ale nie je dobrá jasnosť v iných oblastiach. Chceme mať jasnosť aj v oblasti eh, označovania Made in eh, a to z jedného jednoduchého dôvodu, pretože ak tam bude napísané Made in Europe na nejakom textilnom výrobku, tak to znamená, že eh, výrobok s týmto označením neobsahuje toxické látky pre zdravie ani pre prírodu, že tam nebola použitá práca detí, a že tento výrobok nebol vyrobený eh, ľuďmi, ktorí pracujú za absolútne nehumánnych eh, podmienok pracovných aj eh, teda platových. Je to jednoducho zábezpeka pre spotrebiteľa, aj záruka, ako bol vyrobený určitý výrobok. Na to by sme mali byť predsa hrdí na takéto označenie a mali by sa zasadiť za to, aby bolo okamžite zavedené v praxi to, čo tu navrhujeme. A takže ďakujem už vopred e, aj komisii, e, komisárovi Tajanimu za jeho ubezpečenia v tejto súvislosti. Ďakujem. Pán Kelly, opäť. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že je vhodné, že diskutujeme o tejto téme, ktorá sa týka každého občana, pretože každý občan e, sa stáva spotrebiteľom a kupujúcim textilného výrobku. Označovanie je veľmi dôležité. Ja e, si spomínam, že som bol dosť pobavený pred niekoľkými rokmi, keď som si všimol výrobok a videl som, e, že je to vyrobené v Írsku Avšak pod touto nálepkou bolo uvedené, že výrobok je vyrobený v Číne. Takýto podvod som si všimol. Už sa musíme posunúť o tejto úrovno, úrovni. Ja si myslím, že čo sa týka výrobkov z tretich krajín, v tomto musíme byť veľmi obozretní, pretože na naše vlastné krajiny sme veľmi prísni a nie sme takí prísni na tretie krajiny. Myslím si, že najmä návrhy, ktoré sa týkajú Mercosuru, ktoré eh, sa blížia, sa tomuto musia venovať. Ja chcem navrhnúť, aby sme zaviedli rovnakú, e, rovnaký systém označovania veľkosti v celej Európskej únii. Podľa mňa je to prínosné pre spotrebiteľov, ale je to dobré aj pre firmy. E, bez toho, aby sme vytvárali nejaký európsky superštát, e, z čoho majú obavy niektorí kolegovia poslanci. Ďakujeme pekne, pán Kelly. A v neposlednom rade pani Figurejdu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je veľmi dôležité, že diskutujeme o tejto téme označovania pôvodu výrobkov v odvetví textilu. Chceme obhajovať práva spotrebiteľov, ale tiež práva pracujúcich. A chceme zabezpečiť, aby textilné výrobky sa vyrábali v našich krajinách. Chceme bojovať proti sociálnemu dumpingu, proti práci detí, chceme brániť sociálne práva a kvalitu životného prostredia. Označovanie musí umožniť spotrebiteľom, aby mali možnosť urobiť informované rozhodnutie a v tom, aby zabezpečili lepšiu budúcnosť pre všetkých, e, či už v Európskej únii alebo aj v iných štátoch. V tomto procese etiketovania tým, že by sme jasne uviedli pôvod aj obsah toho ktorého výrobku, tým by sme umožnili spotrebiteľom urobiť rozumné rozhodnutie a prispieť lepšej budúcnosti. Ďakujeme. Pán Tajány, vypočuli ste si vyjadrenia a otázky. Nech sa páči, máte slovo a priestor. Anky. A ja zdieľam názory tých, ktorí hovoria, že tento návrh nariadenia určite má konotácie technického charakteru, ale má aj politickú dôležitosť. Má politickú dôležitosť, pokiaľ ide o záujmy európskych občanov, pretože tu zjednodušujeme eh, určité normy, eh, čo eh, zabezpečí, že práca pre spotrebiteľov bude jednoduchšia, práca pre firmy v tomto sektore bude jednoduchšia. To je vlastne služba pre občanov pretože v tomto parlamente v oblasti označovania prevažuje názor, že je dobré, aby e, sa zlepšilo postavenie spotrebiteľov, aby lepšie vedeli, čo kupujú, aby sa teda e, aj zabezpečila ochrana e, zdravia spotrebiteľov, aj práv, ktoré vždy treba, aby boli rešpektované to, čo e, povedali napríklad Gebhardt a Figueiredo e, počas svojich vstupov. To sú veľmi dôležité e, témy. Treba, aby sme ochraňovali európsky textilný priemysel. Strátilo sa tu už príliš veľa pracovných miest aj v dôsledku nekalej konkurencie, preto by sme mali ochraňovať konkurencieschopnosť na svetovom trhu Eh, teda pozíciu našich eh, firiem. Mali sme eh, sa snažiť bojovať proti dumpingovým situáciám v oblasti textilu, čo bude potom nám prinašať ovocie v forme ochranených pracovných miest. A to, mm, tu ide o tisícky pracovných miest. A chránime takisto aj záujmy spotrebiteľov. Takže je tu na, záujmy naozaj mnohých. Myslím si, že sú to záujmy, ktoré chránime, ktoré však e, zároveň e, idú ruka v ruke s ochraňovaním našich európskych hodnôt. Takže chcel by som ubezpečiť e, tých, ako napríklad Earl of Dartmouth, a e, ostatných, e, ktorí spomenuli budovanie superštátu. Ja si myslím, že Európska únia naozaj nie je e, superštátom. Ide o jednoducho o inštitúciu, ktorá sa opiera o princípy subsidiarity, solidarity, ochrany ľudských práv zasadzuje sa za ochranu e, e, naozaj e, jednotného trhu, ktorý je nástrojom na vytváranie sociálnej politiky. Takže nejde tu o nástroj okliešťovania slobôd, ale o ochrany práv pol miliardy európskych občanov, ktorí žijú v Európskej únii. Grazie, signor komisario. Ďakujem, pán komisár. A napokon spravodajca, pán Manders. Ehm, ik ben vereerd met het feit dat eh, over een... Ďakujem pekne, pán predseda. Cítim sa poctený, že k takejto technickej správe je toľko veľa rečníkov a mm, vidím, že pre moju správu je tu široká podpora. Niektorí kolegovci toto kritiko, kritizovali a povedali, že Nie je dom, e, že sa nesmie zneužívať e, rozsah pôsobnosti tejto správy a tejto, e, tejto smernice, ale pani Gebhardt povedala, že niekedy naozaj musíme využiť situáciu, aby sme niečo dokázali a toto je skutočne ten prípad, toto naozaj tak je. Považujem to za veľmi dôležité že máme takúto širokú podporu a myslím si, že z týchto reakcií môžem dedukovať v túto podporu a tu máme východziu pozíciu pre dobré rokovania s radou. Ďakujem pekne pánovi komisárovi za jeho jednoznačné stanovisko. Ďakujem pekne za vašu podporu a dúfam, že komisia parlamentu sa podarí vstúpiť do rokovaní s radou tak, aby sme sa dopracovali k dobrému výsledku. Cieľom je lepšie, e, dosiahnuť lepšie predpisy pre budúcnosť, pretože stále viac nakupujeme na internete a tento spoločný trh, na ktorom máme 500 miliónov spotrebiteľov. Títo musia byť dobre informovaní a musí to byť pre všetky produkty, ktoré na tomto vnútornom trhu sú. Nie ide o to, aby sme mali viacej informácií, ale zreteľnejšie informácií, ktoré by boli jednoznačné a jednotné. No a na záver by som, pán predseda, chcel pripomenúť, že ja som sa na schvále rozhodol tak, že už že e, nechcem e, dospieť k záveru s radou v tej predbežnej fáze. Musí toto najprv rozhodnúť Európsky parlament o tom, o e, tomto dokumente, ktorý bol prerokovaný vo výbore pre vnútorný trh. Potom to pôjde do pléna a potom budeme rokovať s komisiou, aby sme dospeli ku konečnému výsledku. Toto je demokratické a keď to bude takto prebiehať, tak je to dobré. Keby sme sa dohodli ešte pred eh, plenom, tak by to nebolo dobré. Preto dúfam, že sa zajtra pri hlasovaní dopracujeme k dobrému výsledku, že to bude široká podpora a to by bolo naozaj vynikajúce, aby sme aj tú konečnú hru s radou vyhrali. Ďakujem. Debate is closed and we will vote on Mr. Mendes report tomorrow. Dobre hlasovať budeme zajtra.